Takže začíname. Protokoly zasadnutí máte k dispozícii, má niekto nejaké pripomienky? Nie. Čiže tým je zápisnica schválená. Skupina GUE NGL